Ak nie sú námietky, budeme považovať eh, program týmto za schválený. Chcel by som srdečne privítať pána komisára Oettingera medzi nami, ktorý prišiel prednostne nám predniesť e, oznámenie k tomu, ako podobu by mohol mať rozpočet e, Európskej únie na rok 2019. Týmto mu srdečne ďakujeme. Ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste prišli do výboru pre rozpočet predtým, ako e, sa obratíte na tlač. Po rozhodnutí koordinátorov zo 16. mája dnešná výmena názorov s komisárom Oettingerom by mala byť čo najinteraktívnejšia a štrukturovaná na základe systému ping-pongu. Teda v našom výbore sa uplatňujú dva, eh, dve metódy jojo a ping-pong. Po súbore otázok dostáva eh, slovo potom komisár, ale odpoveď pána komisára teda, pardon, v tomto prípade, keď sa uplatní metóda ping-pong, po každej otázke nasleduje automaticky hneď odpoveď. Poslanec, ktorý kladie otázku, bude mať teda možnosť e, položiť aj e, doplnkovú jednu či dve otázky, ale bude potrebné dodržať vymedzený rečnícky čas. Ak sa totiž e, príliš veľa času premrhá kladením otázky, nebude možnosť dať priesor v dostatočnej miere komisárovi na odpoveď. Chcel by som vás teda všetkých vyzvať, kolegovia, aby ste sa snažili formulovať svoje otázky čo najstručnejšie, aby sme dali čo najviac priestoru komisárovi na odpovede, a prípadne aby e, bol priestor aj na doplnkové otázky po odpovedi komisára. Rokovania o tomto rozpočte prebiehajú paralelne s rokovaniami o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Teda je ešte o to dôležitejšie, aby v tomto období rokovaní, ktoré je veľmi intenzívne a zložité, to už sa dá očakávať, aby sme zachovávali intenzívne vzťahy medzi inštitúciami a tiež jednotlivými zástupcami inštitúcií. Tiež chceme zdôrazniť, e, že je potrebná dôvera. A ešte raz, pán komisár, ak dovolíte, by som rád vyzdvihol dve veci, ktoré E, trošku e, boli skúško pre túto dôveru, e, čo sa týka iniciatívy na podporu mládeže a tiež nástroje pre utečencov v Turecku. Tento nástroj pre utečencov v Turecku, k tomu, že spomeniete aj vy. Čo sa týka iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže komisia sa vyjadrila, že to chce navýšiť o 116 miliónov eur na základe svojich priorit realizovaní. Ale začiatkom tohto roka komisia zverejnila finančný program, ktorý to e, posúva až do roku 2020, aj keď e, finančné programovanie je len indikatívne. Pán komisár, e, viete veľmi dobre, že tento argument by len veľmi ťažko obstál vzhľadom na výsledky v zmierovaní v kontexte aktuálnej politickej reality. Teda chcel by som zdôrazniť to, že je potrebné naozaj uplatňovať túto dôveru. Čo sa týka nástroja na prijímanie utečencov zo Sýrie v Turecku. K tomuto sa dnes predkladá opravný rozpočet a doplňajú sa k tomu vaše návrhy na rok 2019. Už dva roky parlament neustále upozorňuje, že e, nebol spokojný s tým, ako tento nástroj bol uvedený do praxe a tiež ako sa rozhodnutie o financovaní celkovo prijalo. Pán komisár, to, že sa najskôr dohodnete s radou a potom prídete do parlamentu s konkrétnym návrhom opravného rozpočtu, e, my to už len potom máme schváliť, to sa nám veľmi nepáči. Boli by sme radi, keby ste e, nám predložili, čo považujete za dôležité a potom aj by parlament, aj rada v rovnakej miere sa mohli vyjadriť k tomu, čo si o tom myslia. Komisia teda mala predložiť návrh do toho právneho rozpočtu k pôvodnému návrhu čo sa týka tej sumy 3 miliárd eh, na tento nástroj prijímania sírskych utečencov v Turecku. Eh, celkovo miliarda pôjde z rozpočtu a 2 miliardy eh, z členských štátov. Pán komisár, niekedy sa parlament obvinuje z toho, že nie je realistický, že nie je rozumný. Pravdepodobne máme aj my svoje chyby, ale my sme tu zastúpení priamo e, z volieb, e, sme tu priamo zvolenými zástupcami e, voličov a preto zohľadňujeme diverzitu. Teda táto dôvera, úplná dôvera je dôležitá aj v kontexte rozpočtu na rok 2019, aj v kontexte opravného rozpočtu číslo 3 na rok 2018 a tiež samozrejme v kontexte viacročného finančného rámca na roky 2020 až 2027. Dúfame, že táto dôvera bude pretrvávať a veríme, že to bude tak aj naďalej. Návrh rozpočtu, ktorý predkladáte, je posledný v tomto volebnom období a tiež je to posledný e, z, za účasti našich britských kolegov. Týmto vám dávam slovo po tomto úvode a zdôrazňujem, že musíte odísť o 12.45. Preto navrhujem, aby vaše úvodné vyjadrenia boli možno nie dlhšie ako 10 minút, v každom prípade nie dlhšie ako 15 minút, e, takto. Uh, potom dostane slovo všeobecný spravodajca na 7 minút. Ten e, sa odhodlal, že dodrží tento čas 7 minút a potom tieňový spravodajcovia, tí budú mať 4 minúty aj na otázky, aj na odpovede. A potom e, uvidíme, či bude ešte nejaký zvyšný čas, e, kolegovia dostanú ostatný priestor a potom určíme dĺžku na ich vystúpenie podľa času, ktorý bude ešte k dispozícii do konca stretnutie s komisárom o 12.45. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ähm, pán predseda, milý pán Artui, vážení spravodajcovia, dámy a páni, páni, a páni poslanci, poslankyne, ďakujem za pozvanie kolegiu pred pár minútami sa, por, sa radilo eh, a schválilo pred pár minútami návrh eh, rozpočtu 2019. A teraz chceme našim prvým partnerom predložiť tento návrh a potom sa vyjadriť k pár bodom. Ja tu mám 11 presvitiek, ktoré budem premietať zatiaľ, čo budem hovoriť. Návrh je výsledkom riadnej analýzy zo strany komisie a my tu stanovujeme naše e, priority a meníme ich v položky rozpočtu. Tento rozpočtový plán vychádza z e, súčasne platného rozpočtového rámca a napriek odchodu britských priateľov na základe dohody o prechodnom období sme, máme so Spojeným kráľovstvom istotu že Spojené kráľovstvo naďalej bude dodržiavať svoje e, povinnosti a budú dodržiavané aj jeho práva a bude súčasňovať na e, tomto rozpočtovom pláne, teda bude to e, rozpočtový plán 28. A pán predseda, skutočne parlament, tento, je to posledný rozpočet, ktorý takto odsúhlasil parlament, ale nie je to posledný, ktorý komisia predkladá, pretože budeme ešte predstavovať rozpočtový plán pre rok 2020. A dúfame, že potom ešte pred koncom nášho mandátu budeme úspešne spolupracovať s novým parlamentom v októbri 2019 a dúfame, že ho aj odsúhlasíme, ten ďalší rozpočtový plán. My navrhujeme, čo sa týka navrhujeme 165,6 miliardy eh, v záväzkoch napríklad, teda, aby ste to schválili. Toto by navýšilo e, túto položku o 3,8 na, máme tam rezervu 1,1 miliardy na rôzne aktuálne záležitosti, ktoré nie sú ešte predvídateľné. Aby sme uvoľnili, riešili geopolitické pnutia, aby sme reagovali na rôzne nepredvídané záležitosti, sme na ďalšie roky e, naplánovali intenzívne využívanie nástroja flexibility. Tam navrhujeme 2,3 miliardy eur na, budúci rok. A preto sa e, na navýšia záväzky na hodnotu, ktorá je o 1,2 miliardy vyššia než v súčasnosti. Čo sa týka e, platieb, tak tam navrhujeme 148,7 miliardy, tam je to teda navýšenie o 2,7 a je tam manevrovací e, priestor vo výške 19,3 miliardy až do e, tej vrchnej hranice pre rok 2019, čo sa týka teda platieb. Tento manevrovací priestor vychádza z toho, že tam prenášame naše nevyužité rezervy z minulého roka a tým pádom e, je toto použité na prípadné platby. V priebehu trialógu na jar sa ukázalo, že parlament, rada a komisia, čo sa týka priorít pre rozpočet budúceho roka, že sa môžeme zhodnúť na mnohých veciach, a v našom návrhu menujeme dve oblasti, e, kde, na ktoré sa budeme e, sústreďovať viac, kde tá dôležitosť stúpa a naďalej bude stúpať. Po prvé, je to posilnenie nášho hospodárstva, taktiež e, pracovného trhu a taktiež obrana Európskej únie alebo ochrana. Ďalej, čo sa týka e, hospodárstva, tak musíme podporovať rast, musíme vytvárať nové pracovné miesta, predovšetkým chceme klas dôraz na zamestnávanie mladej generácie, no a po druhé, tu máme nový dôležitý bod, to je migrácia a bezpečnosť. A mali by sme uplatňovať princíp solidarity a Migrácia a súvisiace opatrenia na externých hraniciach Európskej únie musia byť vždy riadne odsúhlasené a potom zapracované riadne do rozpočtu, tak aby to bolo v záujme všetkých Európanov. A čo sa týka mimo únie, tak tam musíme e, riešiť príčiny migračných tokov a taktiež prispievať k stabilite za našimi hranicami. A tento rozpočet bude v súlade s princípami dobrého riadenia a hospodárskeho správania. A taktiež budeme klasť dôraz na európsku pridanú hodnotu. Teraz sa dostávam k rubrike 1a na strane, alebo na prísvitke 4. 1a, tam máme najdôležitejšie investície na podporu nášho hospodárstva, Predovšetkým sa budú podporovať nové pracovné miesta. Vidíte tam 22,9 eh, miliardy eur a je to navýšenie v porovnaní s rokom 2018 o 3,9 Je tam teda veľké navýšenie pre mnohé dôležité programy, čo tam teda navrhuje v súlade s dlhodobým plánovaním. Máme tu 10 hlavných bodov komisie e, Horizon 2020. Tam napríklad chceme e, navýšiť e, rozpočet o 10,4 Toto je skoro o miliardu. Ďalej nástroj na Spájme Európu. Ten chceme navýšiť o miliardu. To znamená o 36,4 V oblasti inovácie aby sme vyšili kapacity v Európe, aby sa mohli spracovať veľké množstva údajov, tu komisia e, vytvorila možnosť e, spoločných e, podnikov a tuto sme navýšili, pardon, navrhli rozpočet výške 194 miliard eur na budúci rok. Takže toto sú len začínajúce E, položky, postupne sa to bude navyšovať, takže toto musíme všetko zapracovať do budúceho finančného rámca. Taktiež tam otázku e, digitálnej Európy. Tam sa navrhuje navýšenie o 9 miliónov a v budúcich rokoch taktiež chceme klásť dôraz na, za, na nákup napríklad superpočítačov. A taktiež je tu téma obrany, ktorá taktiež sa odzrkadluje zosilneným spôsobom v našom návrhu rozpočtu. A včera aj o tom diskutovala aj Rada a parlament. Máme tu nový program ohľadom e, priemyselného rozvoja v sektore obrany. Tam sa navrhuje 245 miliónov eur a tomu pribudne ešte 25 miliónov na predprípravu týchto opatrení a tým tam v podstate dostajeme nášmu kompromisu do včereška. Čo sa týka e, mládeže, tak na ten sa nadalej sústreďuje náš e, rozpočtový návrh. Erasmus Plus bude navýšený o viac než 10 a tým pádom to bude 2,6 miliardy eur. Eur toto bude taktiež krok takým smerom, aby bol posilnený aj budúci VFR v tomto aspekte. Ďalej, e, Európsky zbor Solidarity, ktorý komisia vyvinula ako návrh v uplynulých rokoch a naďalej sa tom e, rokuje s radou a s parlamentom. Tam máme navýšené prostriedky o výške 100 miliónov eur. Myslím, že tam sa dobre vytvorí základ pre tisícky mladých ľudí, ktorí sa zúčastnia na tomto skvelom projekte e, zboru e, Solidarity. A taktiež potrebujeme nový právny základ. Dúfame, že bude čoskoro schválený, tak aby sme to mali právne podchytené a taktiež finančne, aby sme to mohli implementovať. Vzhľadom na mládež, tu máme iniciatívu e, na podporu mladých 233 miliónov, na to netreba zabúdať. Toto je financované z 1B. A toto je taktiež, musíme vidieť v kontexte hospodárskeho rastu v EÚ. Máme tu v niektorých krajinách vysokú nezamestnanosť mládeže, ale je treba poukázať na to, že v roku 2013 bola e, nezamestnanosť mladšie 24%, dnes je to 15,6%. No a bohužiaľ pri vykonávaní programov, pri, vykoná, pri využívaní prostriedkov, pri implementácii v členských štátoch je veľká potreba, ale bohužiaľ neboli tam príliš veľký, nebol tam príliš veľký pokrok pri implementácii. Niektoré členské štáty nevyužívajú prostriedky, ktoré majú v dispozícii, napriek tomu, že majú tú potrebu a nevyužívajú tieto prostriedky dostatočne a do plnej miery. My ako komisia sme pred pár týždňami tu taktiež mali, alebo sme vypracovali návrh na úrad e, pre, alebo Európsky dozorný úrad, ktorý mal dohliadať nad vnútorným trhom. Rok 2019 tam máme návrh vo výške 11 miliónov eur na vybavenie tohto úradu. Teraz sa dostávam k prísvitke 5, 1b. Táto, e, tento podokruh sa týka napríklad podpory zamestnanosti v súvislosti s členskými štátmi. Tu máme viaceré položky, nová generácia programov, tamto je, má to časový skl, začína to neskôr, než sa predpokladalo, o tom sa tu už viackrát diskutovalo. A na konci minulého roka dve, e, sa zvyšilo tempo platieb z rôznych dôvodov, ale samozrejme je to potešujúce, takže môžeme dúfať, že sa vyhneme nejakým e, nepriazivým e, vývojom v budúcom roku. Dá sa to teda predpokladať. Na konci minulého roka sme sa teda dostali do, do, na dobrú rýchlosť a dúfam, že takto to bude pokračovať tento rok, alebo že sa to ešte zrýchli a zlepší. Tuto musíme v úzkej spolupráci s členskými štátmi pri špektovaní ich záujmov. Nesmieme polaviť v našom úsilí, určite sa uberáme správnym smerom a dúfam, že ten stižiadavostivý rozpočet, čo sa týka platieb v tomto roku, nebude musieť byť krátený. Jasne vidíme na priesvitke ten e, vývoj, ako to vyzerá s jednotlivými programami 2007 až 2013 a potom, ako sa to stabilne vyvíjalo v oblasti platieb v rámci súčasného VFR. Navrhovaná čiastka pre platby je 47,1 miliardy eur. Toto je trošku nárast o 1,1 v porovnaní s minulým rokom. A toto je, vyzerá si sa tak skromne, taký skromný náraz, ale toto je výsledok kombinácie veľmi e, jasného zníženia potrieb tých starých programov a zároveň je tam jasný nárast využívania nových programov. Tam to teraz stúpa. Staré programy v roku 2019 dobehnú do konca a je to teda posledný rok, kde budú ešte možné platby a na tie zvyšné platby tam navrhujeme 3 miliardy eur. Čo sa týka nových programov, tak tam máme nárast o 7,3 ktoré navrhujeme v porovnaní s rokom 2018 a očakávame, že tieto prostriedky budú aj jasne vyčerpané a nárokované. Teraz sa dostávam e, k okruhu 2. Máme tu polnospodárske programy. Tuto v porovnaní so súdržnosťou je ešte stabilné a nie je to až také volatilné navrhujeme tam dohromady 60 e, miliard eur, to je nárast o 1,2 avšak prostriedky pre životné prostredia klimatické opatrenia boli oveľa viacej zvýšené, o viac než 8 Myslím si, že toto je dobrý vývoj vecí. Ukazuje sa tu, že ochlana klímy a životného prostredia v nadchádzajúcom roku bude naďalej veľmi dôležité, ešte dôležitejšie ako teraz. Tuto reagujeme na vaše očakávania od začiatku tohto rozpočtového obdobia 2014 až 2020 a našim cieľom je, aby sme tu mali teda tých 20 eh, na opatrenia na ochranu klímy. Ja som mal um, tu vypočutie v Európskom parlamente a týchto 8 navyše, tým sa priblížime k tomu našemu cieľu 20 a to o dosť. Takže komisia pre budúci VFR bude tam môcť navýšiť e, ešte viac túto čiastku a potom si to bude konkretizovať v súvislosti s jednotlivými programami. V návrhu rozpočtu na rok 2019 sú navýšenia posledných rokov prispôsobené eh, novým eh, výzvam v oblasti migrácie a zvyšovanie bezpečnosti hraníc, aj eh, ochrana hranica potvrdiť v okruhu 3 a bezpečnosť a občianstvo únie predstavujú prostriedky pre bezpečnosť a migráciu v súčasnosti 2,3 miliardy eur týmto návrhom rozpočtu e, sú dopady všetkých e, v súčasnosti prebiehajúcich návrhov EÚ a komisii na rozpočet e, zohľadnené 460 miliónov eur na preverenie Dublinského nariadenia, ďalších 175 miliónov eur na pokračovanie pomoci Grécku v rámci azylového migračného integračného fondu Taktiež nástroj okamžitej pomoci sa týmto vlastne ruší. A ďalej je 116 miliónov eur na posilnenie konania na vysporiadanie s katastrofami eh, prostredníctvom nového mechanizmu Rescue. A tiež eh, okrem toho naše návrhy zapadajú do celkového rozpočtového poriadku na rok 2019 navrhované sumy pre okruh 3 prekračujú maximálnu hranicu o 927,5 milióna eur a to by sa dalo odfinancovať iba z využitím nášho nástroja flexibility. Teraz sa dostávam k 8. strane svojej prezentácie naše opatrenia mimo hraníc EÚ, teda okruh 4 rozsiahle nové e, migračné výdavky, ktoré počítajú s navýšením prostriedkov v tomto okruhu o celkovo 13,1 a o 1,1 miliardy konkrétne v porovnaní s predchádzajúcim rokom. E, tu sa teda plánuje o mnoho viac investícií. Pritom e, nástroj na e, utečencov má e, v tomto prípade o mnoho väčší význam. Viete, že prvá tranža je úplne obsadená záväzkami, platby predstavujú v súčasnosti viac ako 2 miliardy. Teraz sa to posúva na 3 miliardy. Pán predseda, zatiaľ ešte nebola uzavretá dohoda s radou, zdôrazňujem, Musíte si uvedomiť, že ja sa snažím na každom stretnutí s parlamentov a z, radu, a z rady vychádzať. Snažím sa zohľadňovať koreper zasada každý týždeň preto som tam častejšie v parlamente. Ak by ste ma vy častejšie pozývali, ak by ste ma požívali každý týždeň na schôdzu výboru, tak by som prišiel každý týždeň alebo aj každý deň. Ja sa naozaj snažím usilovne budovať dôveru. Chodím vždy, keď ma pozvete. Ja naozaj som dosť výkonný pracovne Pozrite sa, som ochotný prísť v auguste, kedykoľvek. Alebo aj niekde inde sa môžeme stretnúť. Ešte raz, keď nám teda Koreper e, niečo predloží, moji generálni riaditeľia, kolega Hán alebo aj ja, ak nás pozvú, tak tam ideme. Ak tam sa dosenú pokroky, e, tak o nich hovoríme, diskutujeme a ak ma pozvete, e, dajme tomu každý týždeň, pred, deň pred začatím koreperu, veľmi rád prídem tu nejde e, o to, že by som uprednostňoval radu či koreper, ide o to, ako často zasadáte vy, ako často zasadá koreper. Vy rozhodujete o svojom vlastnom kalendári stretnutí. A z oči voči koreperu a z oči voči vám sme predlžili návrh na druhú tranžu. Navrhli sme na to toho 3 miliardy eur. v porovnaní s nástrojom pre Turecko je to vysoko naliehavé. Ide tu o Bielú knihu 8 tisíc učiteľov sa nás pýta, či bude mať predloženú pracovnú zmluvu na školský rok po e, letnej prestávke. Pri 1,2 miliónoch utečencov, ktorými, e, ktorých sme e, takto podporili, sú tam predsa aj deti, je ich tam mnoho. Ak tieto školopovinné deti nebudú mať možnosť vzdelávať sa, tak rodičia budú mať tendenciu opäť sa vyberať na útek a Európa bude opäť v ťažkostiach. Rodičia, ktorí majú deti, a ktoré e, nemôžu chodiť do školy, sú nešťastní rodičia. Keď sa pozrieme na oblečenie, na jedlo, na príbytok, a ak k tomu majú ešte aj vzdelanie pre svoje deti, tak sú ochotní zotrvať na mieste, kde sa práve nachádzajú, neuberajú sa, neberajú sa ďalej na útek chcú čo najskôr, už aj včera, už aj dnes, najneskôr zajtra, by chceli samozrejme dostať eh, aj pracovnú zmluvu eh, títo učiteľia na ďalší školský rok. Preto tento návrh 1 miliardy z Európskeho rozpočtového rámca, 2 miliardy eh, nových čerstvých peňazí. Žiaľ, toto rada veľmi rýchlo jednoznačne zamietla. Už pred niekoľkými mesiacmi napísalo 7 či 8 členských štátov list, sú to e, často e, štáty, v ktorých aj vy máte svoje vlastné e, volebné okrsky, sú to niekedy ministri financií, ktorí sú vašimi následníkmi možno a tí tvrdia v tomto liste, že všetko sa má financovať z rozpočtového rámca EÚ. Toto je podľa nás nepripustné a je to vlastne nereálne, ale neexistujú žiadne prijat, prijaté oficiálne stanovisko rady zatiaľ. Mohli by sme v rámci v nejakej medzifázi v rokovaniach, dajme tomu, sa priblížiť natoľko, že by rada uznala, že je ochotná, dajme tomu, miliardu vyčleniť ako čerstvé nové peniaze a iba, teda v úvodskoch, iba 2 miliardy by sa museli získať z rôznych presunov prostriedkov z rozpočtového rámca. Ale pokračuje to ďalej. Rada sa ešte e, viac a chce vmiešavať do operatívnych rozhodnutí a chce, aby 700 miliónov našich peňazí sa získalo z presunov prostriedkov. Tento návrh takéto možnej dohody, e, e, čo sa týka rady, je teda prijatý, ale nie je žiadny súhlas ešte Talianska k dispozícii. Taliansko je v zložitej situácii, to vidíte aj v novinách v správach. Je, to spra- je, je tam vláda, ktorej e, dlho vyprší mandát, e, možno sa ujme funkcie nová vláda, možno do týždňa sa už dostane do funkcie táto nová vláda. Teda vyčkajme, uvidíme. Ale opakujem, rada zatiaľ nemá mandát, pretože zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie. Je tu návrh možnej dohody, ktorú by rada mohla prijať a potom by sa to dostalo do rokovaní s parlamentom Môžem len dúfať, že deti a rodičia nebudú musieť čakať ešte ďalšie týždne na toto rozhodnutie. Je to naozaj veľmi dôležité. Vaše úvahy e, sú veľmi cenné, berieme ich do úvahy. Myslím si, že deti a utečenci by mali byť prioritní, preto dohoda najneskôr v júni bude nevyhnutná e, s ohľadom na výhľadku ďalšieho školského roka. A to je v súlade s našimi prioritami. My teda navrhujeme 1,45 miliardy eur v rozpočtovom návrhu na rok 2019 vyčleniť na tento účel a teším, že vám môžem oznámiť, že na rok 2019 máme sumu 1,5 miliardy už je zahrnutý v našom návrhu rozpočtu a okrem toho Našimi opatreniami komisia by bola schopná záväzky aj platby v ďalšom roku v plnej miere podľa potreby dodržať. Tento nástroj z nášho pohľadu aj pri všetkých kritických bodoch veľmi efektívny nástroj nástroj. Ide to ruka v ruke s princípmi ľudskej dôstojnosti, bez toho, aby sa to dostávalo niekam do eh, nejakých tmavých miest v Ankare alebo do rúk prezidenta. Okrem toho navrhujeme 560 miliónov eur na plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z konferencie o Sýrii pred mesiacom a ďalších 100 miliónov eur na financovanie projektov, ktoré súvisia s so E, strednou, stredozemnou trasou a tiež na pomoc e, krajinám Západného Balkánu. Ďalej, deviata strana mojej prezentácie, e, prehľad programov, ktoré sa vám predložia spolu s týmto návrhom. Tento návrh obsahuje 60 týchto prehľadov. V tomto roku sme sa snažili to zlepšiť v tom, aby pridaná hodnota bola vyzdvihnutá a tiež, e, aby sa e, poskytovali vyvážené informácie o strednodobých výsledkoch každého programu. Myslím, že to e, je veľmi užitočné čítanie aj pre vás. A Na to, aby sme poskytli tento širší prehľad o všetkých programoch, taktiež sme vypracovali krátky súhrn všetkých 60 programov. Ďalej, desiatá strana E, administratívne výdavky. Predtým, ako skončím svoje úvodné slovo, chcel by som povedať, že som vám vďačný, že týmto rozpočtovým rámcom na budúci rok všetky inštitúcie splnili záväzok znižovania počtu zamestnancov o 5 toto je aj v kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca veľmi významným signálom schopnosti konať a dôveryhodnosti aj na strane parlamentu. Aj tu naozaj sa chceme osobitne poďakovať parlamentu. Čo sa týka administratívnych výdavkov, chceme všetky výdavky, ktoré sa netýkajú miest a dôchodkov, nominálne zmraziť. Teda všetky eh, vecné výdavky, budovy, obstarávania a tak ďalej, eh, to zmrazíme Ďalej chceme navýšiť výdavky o 3 na personál, ale chcel by som upozorniť, a to opakujeme, že čo sa týka navyšovania miest, iba 2,5 je tu stanovených a na dôchodky tu je plánované navýšenie o 6,2 Prosím, onedlho sa budeme musieť venovať otázke, ako sa vysporiadame e, s čoraz väčšími potrebami výdavkov e, na dôchodky v najbližších rokoch. Tých 6,2 navyše na dôchodky to nie je e, ešte všetko, čo potrebujeme. V ďalších rokoch to bude ďalej stúpať. Bude to až na 8-10 možno to bude až na 12 či 14 a to v niektorých členských štátoch bude vyvolovať otázniky, či by sa nemali kompenzovať tieto výdavky na dôchodky znižovaním platov, miest. To je samozrejme nemysliteľné a nespravodlivé. Ja som kedykoľvek ochotný stretnúť sa aj neformálne za kulým stolom na tému e, vyrovnania týchto nedostatkov e, na krytie dôchodkových záväzkov. Teraz súhrn 11. strana. rozpočtový plán na rok 2019, aj čo sa týka záväzkov, aj platieb, sú tu iba mierne navýšenia. Tieto e, nevyhnutné mierne navýšenia, tým chceme zajsť investície do rastu a zamestnanosti, ďalej bezpečnosť v rámci našich hraníc aj za hranicami a tiež chceme podporovať krajiny, ktoré prijímajú utečencov. Chceme e, využívať efektívne flexibilitu a môžem vám povedať, že posledných dvoch rokoch rozpočtového obdobia a mm, čo sa týka nepredvídateľných katastrof e, a taktiež mm, rôznych iných nepredvidateľných udalostí, e, takáto e, marža ostáva. Predložili sme 2. mája na viezročného finančného rámca. V ďalších troch týždňoch vám chceme taktiež zaslať všetky sektorálne predpisy, sektorálne návrhy jednotlivé ale ešte musím e, zvorazniť, že aj tento rozpočet na budúci rok je dôležité. Chcem vás poprosiť, aby ste e, láskavo do 18. novembra e, priradali na časový plán. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme včas schválili rozpočet na budúci rok napriek tomu, že sa blíži už predvolebný boj. Ďakujem. Merci, monsieur... Ďakujeme pekne, pán komisár. Áno, veľmi pozorne ste si vypočuli vaše slova, sme ochotní e, zorganizovať viacero stretnutí, ale uvedomte si, že keď rokujete s radou a všetko sa s radou uzavrie, my by sme sa radi stretávali častejšie s rádou, aby sme aj im mohli povedať, na čom nám záleží, aké sú naše očakávania a obavy. Čas nás tlačí, máme 7 minút pre pána Biotyho, e, 4 minúty e, pre Pora Rubíka, pre ostatné okruhy, tie nevyspravodatovia 4, minú, 4 minúty pre každého. To je celkovo 35 minút, potom pán Murešán k náhoru opravného rozpočtu. To je celkovo zhruba 40 minút. Teda, naozaj je dôležité, aby ste veľmi prísne dodržali vymedzený rečnícky čas. Naozaj nemáme absolútne žiadny manevrovací priestor. Pán Vioty, 7 minút aj na vaše otázky, aj na odpoveď komisára. Teda, ak chcete, aby komisár mal možnosť odpovedať, snažte sa položiť otázku sručne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať e, komisárovi za to, že sem prišiel s e, prvou prezentáciou rozpočtu, že sa objavil na tomto výbore pre rozpočet Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že je to znamenie rešpektu, ktoré by sme určite mali všetci oceniť. Pán komisár, ja viem, že vy ste povedali, že tvrdo pracujete, ale nepodceňujte ani našu schopnosť eh, pracovať veľmi tvrdo a, a ak budete k dispozícii, my sme ochotní sa s vami stretávať formálne a neformálne o mnoho častejšie. Ale dnes do obeda, ako povedal predseda, sme tu na to, aby sme vzali na vedomie vaše vyjadrenia, vašu prezentáciu a my sa tešíme na Eh, analýzu týchto návrhov. Určite prídeme aj s otázkami v nasledujúcich týždňoch. Každopádne, ja by som už teraz chcel eh, formulovať niekoľko pripomienok a otázok. Prvá pripomienka sa týka záležitosti, ktorú eh, ste spomínali aj vy, aj náš predseda a ja hovorím o tom nástroji pre Turecko. Prvá otázka je, ako si predstavujete využitie tohto nástroja na financovanie utečencov v, roku, teda v rozpočte roku, na rok 2019? Vedeli by ste nám to nejako konkrétnejšie priblížiť? A okrem toho, čo povedal náš predseda, by som vás chcel poprosiť, aby ste vysvetlili, prečo napriek častejším stretnutiam s radou stále nemáme návrh pozmenujúceho rozpočtu, ktorý bol predložený e, rozpočtovému výboru e, k rozpočtu na rok 2018, a teda týka sa do toho Turecka. Mám potom ďalšie otázky. V prvom rade tešíme sa samozrejme na návrh rozpočtu v detailnejšej podobe. Európsky parlament odhlasoval niekoľko usmernení, bolo to, už, bolo to ešte v marci tohto roku. A tieto usmernenia sa zameriavali špecificky na mladých ľudí a tie najväčšie programy zamerané na mládež, napríklad Youth Initiative a samozrejme Erasmus+. A vy ste predstavili program, ktorý zahrňa určité navýšenie rozpočtu pre tieto spoložky, pre tieto záležitosti, ale Myslím si, že my, celý tento náš výbor sa domnievame, že tu na tom treba ešte popracovať. Mali by sme skrátka sa snažiť o ďalšie navýšenie e, rozpočtu v týchto oblastiach. No a v tých našich usmerneniach, ktoré sme schválili, tam sme teraz spomínali, ako som povedal, Erasmus+, Plus, veľmi špecificky. Toto by sa mohlo stať e, vecou, ktorá sa dá veľmi expandovať z hľadiska počtu ľudí, ktorí sa do tohto programu zapoja alebo ktorí požívajú nejaké, nejaké výhody z tohto programu. Ja dúfam teda, pán komisár, že budete môcť odpovedať. A jedna vec, na ktorú by som odpoveď potreboval, je zmierovanie s radou. Samozrejme, keď sa dostaneme do tej fázy zmierovacích rokovaní s radou, tak sa veci <laughs> výrazne skomplikujú. To už je, to už je tak. Vy ste predložili návrh rozpočtu ktorý samozrejme sa dá vždy zlepšovať, ale sú tam zvýšenia, za ktoré sme vám vďační. Tak z hľadiska záväzkov, ako aj pladeb. Takže ja sa chcem spýtať, e, aký vy máte taký pocit, čo sa nám podarí po ukončení rokovaní s radou reálne vyrokovať z hľadiska tých usmernenia cieľov, ktoré si parlament schválil, alebo teda ktoré my preferujeme. Aký máte dojem, pocit? Ako som povedal, e, e, okrem vlastne toho posledného návrhu rozpočtu, to je prakticky posledný reálny rozpočet, ktorý predkladáte a mali by sme zabezpečiť, pred voľbami teda, a mali by sme zabezpečiť, aby naši občania s ním mohli byť spokojní Mali by sme sa pokúsiť eh, opätovne vyleštiť eh, imič, ktorý je tak trocha, eh, tak trocha zasivnutý, za, zašpinený. Takže hm, mali by sme aj na toto použiť tento rozpočet. Ale aký, aký je váš dojem pred rokovaniami s radou? Dostaneme nejaký pokrok? Dve minúty. Ďakujeme pekne. Dve minúty, 18 sekúnd, prosím odpoveď. Pán predseda, pán poslanec, predovšetkým čo sa týka Turecka, tak na budúci rok tam navrhuje 1,45 eh, miliardy. To je eh, čas ďalšej teda tej sumy vo výške 3 miliardy. No ako v prípade prvej tej čiastky je, sa toto, toto súvisí aj s nástrojom predprístupovej pomoci a taktiež eh, nástroj pre humanitárnu pomoc. Takže z tohoto budeme toto budeme takto financovať z prvého piliera 850 miliónov, z druhého piliera 600 miliónov. No a my až potom budeme mať tie 2 miliardy, ktoré môžeme očakávať. Tie pokrieme a potom 500, 550 miliónov z mimo rozpočtu a potom tam dáme naše vlastné 2 miliardy. A očakávame, že členské štáty dodajú aspoň 1 e, miliardu čerstvých peňazí. Členské štáty hovoria, že to nemôže byť v roku 2018. Už nechcú e, sa dotýkať svojich rozpočtov pre 2018, takže to musí byť v roku 2019-2020. Čo týka Erasmu+, by som to povedal jasne, Mohli by sme to, maj, to ľubovoľne navyšovať. Je to pre mladú generáciu, ale tam by to nemalo príliš veľký zmysel. Takže či to pre budúci rozpočet bude 15 miliard alebo 30, mohli by sme to zdvojnásobiť Dúfajte, že sa to nebude aspoň krátiť pri najmenšom. A teraz je tam také ľahké navýšenie, ale máme bohužiaľ obmedzený manevrovací priestor, tak to nemôžeme ľubovoľne navyšovať. Takže je to o 10 na 2,6 e, miliardy eur a 100 a ďalej na rade sa často som počul, že to prebieha ako minulý rok, nie je to ľahšie ani ťažšie a zatiaľ to to tam blokuje niektoré konkrétne krajiny. Ďakujem, teraz bude hovoriť Paul Rubik. Bude hovoriť na 4 minúty k rozpočtu pre rok 2019. Ďakujem. Pán komisár Oettinger aj vášmu týmu ďakujem. Myslím si, že toto je veľmi konkrétny návrh a keď sa pozriem na tých 0,9 gény, ktoré sa tam, alebo HND, ktoré sa tam navrhuje, tak toto si myslím, že je úplne príkladný rozpočet 0,9 Tu v podstate sme príkladnou inštitúciou v Európe a z rady vieme, že tých 5 okresania personálu, že to už bolo vykonané na európskej úrovni. Ja by som si želal určité e, čísla o tom, ako sa krátil personál v členských štátoch, pretože máme tu príklad Európskej únie, ktorý by mohol byť nasledovaný aj v jednotlivých členských štátoch. Vieme, že penzie s tými 6,2. Takže to je taktiež dôležitá téma. Máme tu návrh penzijného fondu, to si myslím, že je správny. Ale ako to budeme regulovať v budúcnosti. Európsky parlament mal už penzijný fond, ale ten už teraz nie je e, navyšovaný, takže, alebo živený. Takže myslím si, takto mohli postupovať všetky európske inštitúcie. Mňa by v každom prípade zaujímalo, prečo, čo sa týka európskej ochrany na eh, ochranu eh, údajov, tam je navýšenie o 18 a čo týka ombudsmana, tam je to o 9 ale pri dvore auditorov je to 0,85. Takže o tom by sme mali ešte diskutovať. Myslím si taktiež, že rokovania ohľadom odhadov boli dosť široké. Mňa by zaujímalo, ako komisia vidí vykonávanie týchto prispôsobovacích krokov, ako to presne chce urobiť, kde chce najviac ušetriť. Toto je pre nás rozhodujúca otázka. A možno ešte vo všeobecnosti e, cena toho, že by neexistovala Európa že nebola európska úroveň v určitých oblastiach, čo by to stálo? Ehm, Takže len stručne, pán eh, spravodajca Ruby, keď sa pozrite na eh, službu ochrany údajov, ombudsmana, pán komisár na minútu 30. Ehm, Takže pán predseda, pán spravdajca Rubiš, keď pozorovnáte tieto tri služby, služba na ochranu údajov, ombudsmana a dvor auditorov, tak vidíte, že služba na ochranu e, údajov taktiež s príslušným nariadením bude mať čoraz viac úloh v nadchádzajúcom roku a preto musíme zlepšiť jeho výkon. Čo týka úradu ombudsmana, o tom som už hovoril. Počet prípadov, ktoré sa riešia, je stále vyšší a preto nechceme, aby tam dochádzalo k zdržaniu a preto potrebujeme tam určite navýšenie, ale v oboch týchto prípadoch toto je možno jedno alebo dve miesta a hneď v podstate to je nárast o 10 až 20 lebo tá inštitúcia je malá. Zatiaľ, čo na dvore auditorov tam pracuje viac než 100 zamestnancov. Takže keď tam ich pár pribudne, tak je to v podstate navýšenie len od pár percent. A preto to je trochu skreslené v konkrétnych e, číslach. Čo sa týka dvora auditorov, tak tam v podstate môžeme vychádzať z toho, že sú tam stabilné úlohy, ktoré sú vykonávané. Takže toto je ten rozdiel. No čo sa týka ombu, úradu ombudsmana, úradu pre e, ochranu údajov, tak tam pribudne základné nariadenie, bude tam čoraz viacej úloh, ktoré musia vykonávať a preto je to treba viacej navýšiť. Teraz prejdeme k tiež mi spravodajkyni Monike Holmajer na 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ja sa taktiež obmedzím na krátku otázku, keďže nemáme veľa času. Ďakujeme za presné predstavenie rozpočtu. Verím, pardon, vítam, že 1A bola navýšená. Pozrieme sa ešte na presné čísla. Sú tam určité programy v tejto sekcii, ktoré sú úspešné a preto ich nemôžeme zanedbávať. Ja som hovorila aj s národnými orgánmi a jeden e, dostane 98 bodov zo 100, iný dostane možno 97 e, a napriek tomu nie sú dostatočne podporované a toto si myslím dotkne predovšetkým programov pre technickú inováciu pre malé a stredné podniky. Tam máme len 3 až 7 Navyše to si myslím, že je veľmi frustrujúce, nie je to pozitívne. Ešte ďalej chcem pripomenúť jednu vec. Som rada, že čo sa týka Frontexu a predovšetkým ochrany hraníc, bezpečnostných hraníc, že tam máme veľké navýšenie, aby sme posilnili ochranu európskych hraníc a zlepšili kvalitu ochrany, ale ja na základe svojich rozhovorov s ministrami vnútra za výbor pre terorizmus dospela e, k tej informácii, že Europol musí niektoré úlohy odmietať, pretože nemajú dosť personálu. Takže by sme mali podporiť Europol a ďalších, takže by som vás chcela poprosiť, aby sme o tom ešte presnejšie pohovorili. A ďalej oblasť rozvojovej pomoci. Tam je garantované, že prídel potravín v utečeneckých zónach nebudú o 50 znížené a potom sa budeme čudovať, prečo sa tí ľudia dajú na cestu. V prípade Turecka som to pochopila ešte jednu prozbu. Nakoniec mohli by ste nám dať údaje ohľadom toho, čo sa presne financuje. Pošlite nám to prosím písomne, lebo ehm, toto samozrejme robí veľký dojem, pokiaľ poviete, ste podporili napríklad 3000 detí. Pán komisár, pán predseda, čo sa týka tých troch miliard, ktoré sú v podobe záväzkov absolútne boli vyčerpané, všetky projekty, ktoré sú tam naplánované, tie samozrejme zhrnieme v liste a zašleme v nasledujúcich dňoch. A tie čísla tam teda budú taktiež samozrejme zahrnuté. A po druhé, kolega Mimica kolegyňa, Mogherini a kolega Hahn vedia, že musia myslieť na to, že životné podmienky tam, kde my, Európane, sme prítomní tam, že máme svoje projekty, že životné podmienky sa tam nesmú zhoršovať. A dôvody, prečo sa niekto dá na útek, tak tých bude stále menej. A určite v priebehu ďalšieho VFR sa o tom budeme taktiež riadne radiť. Čo týka Kozme, tak to je program pre startupy, pre malé a stredné podniky. A skutočne by sme tam mohli zmysluplne využiť aj viac prostriedkov, avšak potrebujeme riešiť určité nedostatky a veľká chyba. A že členské štáty e, čelia e, ubúdaniu prostriedkov z SPP a 1A potom by bola príliš okresaná, pokiaľ by sa tam odzrkadlilo. Takže tu vidíme, že sú naše možnosti dosť obmedzené. Takže na budúce, v prípade Kosme, by sme to nemali až tak krátiť. To sa týka aj ďalších programov, ale mali by sme bojovať spoločne a ja to budem robiť v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujeme, Bern Kolmel. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár Oettinger. Ďakujem aj za vašu prezentáciu, ktorá bola vždy eh, veľ, ako vždy eh, veľmi odrobne eh, podrob, odborne podložená, uviedla nám všetky čísla, ktoré považuje za dôležité. Chcel by som predniesť niekoľko poznámok a otázok, aj keď vieme, že v skutočnosti nie ste e, ten najpovolanejší, ale keďže e, máme na programe tému rozpočtu, predsa len to spomeniem, ide o prepojenie týchto čísel so skutočnými e, programami, ktoré sú za tým. A o tých sa rozhoduje vlastne politicky v dôsledku. Napríklad otázka dohody s Tureckom, pred zhruba dvoma rokmi sme eh, prijali takéto kvázi núdzové eh, opatrenie, dohodu s Tureckom. Povedali sme, že dáme na to peniaze k dispozícii. Všetko sa to muselo veľmi rýchlo dohodnúť, šilo sa to horúcou ihlou, odtedy ubehli viac ako dva roky a teraz sme opäť pre problémom, eh, že veľmi rýchlo opäť musíme o niečom rozhodnúť a samozrejme mňa zaujíma, prečo sme opäť eh, pod takýmto časovým tlakom? Eh, odpoveď možno znie preto, že zo strany EÚ v oblasti migračnej krízy ešte stále nie je zadefinované rozsiahle politické riešenie. A to je samozrejme problém, ktorému sa musíme postaviť. A mňa by zaujímalo, či by sme cez rozpočet nemohli vyvinúť tlak na členské štáty aj na parlament, aby sa vytvoril nejaký potrebný politický základ tak, aby sa dlhodobo našlo nejaké vhodné riešenie pre túto oblasť. Ďalšia vec. V kontexte rozpočtu sa často hovorí o posilnení odolnosti. Ja som momentálne trochu prechladnutý, tak o tom môžem aj hovoriť Ehm, odolnosť eh, sa zvyšuje tak, že sa vystavíme rizikám nebezpečenstvu. Často však pri týchto rozpočtoch vidíme, že je tu snaha všetky eh, vplyvy firiem, ale aj celkovo súkromného sektora odstaviť a to by práve posilnilo eh, túto odolnosť. Preto sa chcem opýtať, či by sme nemali vyslať jasný signál, že chceme podporovať voľnú voľnohospodárskú súťaž, chceme posilniť odolnosť tým, že každý by sa musel e, obhajovať a tým by mal podiel na úspechoch e, priamo. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť stručne? Nech sa páči, pán komisár, pán predseda a pán poslanec. Tento návrh sme prežili vo februári o tejto druhej tranži úsilie na rade a na európskych inštitúciách celkovo pracujú relatívne pomalý. Dávam vám zapravdu celá táto téma európskeho susedstva a to, ako vytvoríme stabilitu e, aj v Európe, mimo Európy, ako zaistíme to, aby pristahovalectvo fungovalo na základe právneho poriadku. Toto ešte stále je predmetom e, rokovaní, ešte stále sa e, vedú rokovanie o pridelovaní kompetencií. Návrhy kolegu Auromopulosa k harmonizácii európskeho zilového práva sú predložené na, na úrovni rady neboli odsúhlasené. Čo sa týka Frontexu, tu chceme e, to navýšiť až na 10 e, tisíc zamestnaných, tak aby najzasenutejšie krajiny Bulharsko, Grécko, Malta, Cyprus, e, Taliansko, Španielsko, v krajnom prípade Polsko, len si uvedomte nestabilitu na krajine, aby dokázali efektívne vykonávať svoju povinnosť kontroly hraníc a registrácie čo sa týka návratov, tu členské štáty sú odlišne úspešné a odlišne sa angažujú a tu je jasné, že chceme to zohľadniť aj v ďalšom viacročnom finančnom rámci. Čo sa týka rozvojovej pomoci, chceli by sme, aby sa to na jednej strane financovalo z európskych prostriedkov, aby sa to finančne posilnilo prijatie a zahrnutie rozvojového fondu do európskych fondov je významným krokom v tomto smere trhové hospodárstvo, konkurencia, ja s vami súhlasím, ale musíte si uvedomiť, že v globálnej konkurencii sú aj firmy, ktoré e, konkurujú priamo e, americkým, azijským firmám a tu sa vychádza s princípov priemyselnej politiky, tam existujú e, nekonečné finančné podpory, aktuálnou americkou pozíciou vzniká úplne nová situácia. Musíme si uvedomiť, že keď hovoríme o regionálnej konkurencii, tak áno, podporujeme trhovú ekonomiku, ale v globálnom kontexte, eh, čo sa týka oceliarstva, strojárenstva, biotechu alebo mikroelektroniky, tu naše podniky očakávajú, že budeme vykonávať spoločné výskumné podniky a projekty, tak aby sme zvyšovali ich konkurenceschopnosť eh, voči ázijským eh, a americkým partnerom. Ďakujeme. Teraz pán Gerard Depré. Ďakujem. Pán komisár, začal by som tým, že vám vyjadrím kompliment. Chcel by som oceniť vašu osobnú odhodlanosť, to, ako sa vkladáte do tejto problematiky pre rozpočet. Naozaj si veľmi ceníme tento váš prístup. Ja som si vlastne v tomto kontexte položil tri otázky. Po prvé, či celkovo vaše návrhy sa uberajú správnym smerom? Áno, tu odpovedám áno. Pre moju skupinu je pre mňa celkovo áno. Aj keď sú tam isté nedostatky, v niektorých programoch eh, nie sú dostatočne podporené, spomenuli ste už program Kosme, ale celkovo vaše návrhy sa uberajú dobrým smerom podľa nás aj ďalej po druhé. Či prostriedky, ktoré plánujete, sú primerané, tu je odpoveď nie ale eh, na tom nedokážete nič zmeniť, pretože sa musíme pohybovať eh, v viacročnom finančnom rámci, ktorý je stanovený a ten určuje limity v rámci ktorých sa môžu pridelovať isté sumy. Avšak e, mám predsa jednu otázku, ktorá sa týka tematickej oblasti, e, čo sa týka platieb e, od konca aktuálneho viazočného finančného rámca sa to trošku to seriózne na úrovni platieb. Myslíte si, že záťaž na ďalšom VFR nebude prílišná, ako to bolo v roku 2014 a 2015 v predchádzajúcom VFR? ešte posledná otázka, ktorou sa zaoberám. Vidím, že eh, v rámci migrácie plánujete 170 miliárd prosedkov pre Grécko. Ja poznám situáciu v Grécku, je to oprávnené, ale nič som si, nevni, nič som si nevšimol osobitne pre Taliansko. Predsa len by sme sa mali aspoň trochu venovať Taliansku, ja som si prečítal eh, v Eurobarometri, že Taliansko je jediná krajina, kde väčšina obyvateľstva sa domnieva, že krajina nedostala dostatočnú eh, podporu zo strany EÚ. Jediná krajina, prosím, ani v Británii to tak nie je. V Taliansku si väčšina obyvateľstva teda myslí, že nemali prospech členstva v EÚ. Čo teda urobíme s týmto problémom, z tohto sa stane a je politický problém. Ja som, eh, vidíte, bol svetkom Brexitu, nechcem sa dožiť aj toho, že aj Taliansko bude uvažovať o odchode. Ďakujeme, pán komisár. Eh, v prípade Talianska sme aj v rámci využitia flexibility eh, poskytli celý rad finančných nástrojov ochrana pred katastrofou, taktiež ochrana pred zemetraseniami a rôznymi inými škodami, ktoré vznikli v rôznych regiónoch Talianska, ale tiež e, celkovo e, stredozemná trasa, všetko to, čo Taliansko robí, na to dostáva podporu. Aj v tomto roku sa v tom bude pokračovať. Aj talianská vláda nám napokon potvrdila, že to tak je napriek tomu, isté, že nielen v Ríme, ale aj tam je rozšírený pocit, že keď je k dispozícii pomoc, treba ju prijať, ale celkovo je lepšie hádzať odpovednosť skôr na Brusel. V posledných rokoch 2017 napríklad v roku predstavovala pomoc e, Resta Liquide 265,7 miliardy eur. Robíme všetko preto, aby sme členské štáty eh, vyzvali predkladať faktúry ešte v tomto roku, aby tá zvýšená suma bola v plnej miere využitá a aby eh, sa ďalej už eh, nevyšovala táto suma. Vidíme tu riziko, ale môžeme len členské štáty vyzývať, snažiť sa naše platby vybaviť čo najrychlejšie, viac toho už naozaj nemôžeme urobiť je jasné, že to tiež dosť úzko súvisí s otázkou, ako rýchlo sa vyrokuje ďalší VFR. Ak to už bude na jar, ak už sa na jar príjme rozhodnutie o objeme platieb a záväzkov, tak to bude jednoduchšie, ako keby sme nastúpili do ďalšej dlhej fázy neistoty. Môžete si byť istí, že v októbri a v novembri, keď sa bude intenzívne prednávať eh, o rozpočtovom rámci, sa budeme venovať aj otázke a pokračovanie týchto programov aj v priebehu e, ďalšieho roka a tiež vyhodnotíme priebeh týchto programov v priebehu troch kvartálov tohto roka. Ďakujem pekne, e, Niriada. Uh, Vážený pán komisár, ja nebudem opakovať to, čo už povedali moji kolegovia. Ja vám chcem poďakovať za vašu prezentáciu a chcem povedať len dve veci. Rozpočet je, bude len taký dobrý, ako jeho reálna implementácia a ako strategicky sa implementuje. A jedna z mojich výhrad je, a myslím, že aj ostatní so mnou budú zdieľať, je jednoduchosť prístupu. Keď sa pozrieme na malé a stredne veľké podniky, Kozme teda samozrejme e, by mal vychádzať v ústretí, im to treba podporiť, ale um, stále sú tu miesta, ktoré malé a stredne veľké podniky nemôžu využívať, teda prístup je stiažený. A moja otázka je, um, program Leader, e, ten je dobrý v Írsku. E, sme v januári minulého roku využili 13 miliónov. E, celkovo ten program má 256 miliónov, takže v priebehu 7 rokov vidíte, že sme využili len veľmi malý, malý podiel z tohto financovania. To čerpanie je nízke. otázka je, ako to zlepšiť, ako, ako zlepšiť prístup k týmto programom pre našich občanov, pretože tí občania jednoducho tak, sú tak vzdialení Európskej únii, že my musíme zlepšiť tie prístupy. A potom je tu otázka eh, Erasmus+. Eh, Erasmus Plus je k dispozícii bohatším študentom, tí chudobnejší si musia žiaľ, žiaľ brať eh, pôžičky a často to jednoducho nie je možné, takže je tam veľký rozdiel v kvalite. Je to, je to taká systémová toxicita, ktorú budeme musieť riešiť a pravdepodobne E, pristúpiť k nejaké reforme toho, ako sa rozpočty e, navrhujú a tvoria. A potom by som vás chcela požiadať, aby ste objasnili, ako e, bude financovaný program financovania európskej obrany, vzhľadom k tomu, že ja budem hovoriť teda veľmi stručne, to je všetko. Monsieur, monsieur Pán komisár. Pán predseda, pani poslankyňa. My súhlasíme s vašim hodnotením, že viacero programov eh, nemôže byť krytých, pretože eh, často sú predpoklady na žiadosti príliš eh, zložité, podmienky sú príliš ťažké, preto sme v prepracovaní rozpočtového nariadenia a v omnibuse stanovili veľmi jasné zjednodušenie pravidiel. V ďalšom BFR bude súbor jednotných pravidiel a budú tam aj ďalšie návrhy na zjednodušenie. To sa bude týkať aj práve menších podnikov, ktoré majú o mnoho menšie možnosti ako veľké priemyselné e, subjekty e, vysporiadať sa s týmito podmienkami. Avšak aj tu v parlamente téma zneužívania rozpočtových programov e, tiež E, bola relevantná, o čo jednoduchšie e, budú pravidlá, o to reálnejšia je možnosť zneužitia. E, dvor auditorov a rada toto považujú za veľmi významný faktor. Ak vo výbore pre kontrolu rozpočtu, teda vo vašom sestelskom výbore tu v parlamente, boli poslanci, ktorí nežiadali príliš zjednodušenie, pretože chcú mať rozsiahle kontrolné nástroje, formulári na žiadosť, e, na e, vyhodnocovanie, tak aby bol prehľad o každom jednom vynaloženom eure. Myslím, že však v súčasnosti už je jednoduchšie dostať sa k európskym programom a prostriedkom. E, medzi radou a parlamentom sa prijala dohoda, kolegyňa Bienkovská ma informovala. Táto dohoda stanovuje, že namiesto modelu 50-50 medzi e, čerstvými novými prostriedkami a presunmi 60 prostriedkov bude pochádzať teda 60% bude pochádzať z presunov, z prevodov a 40% budú nové peniaze. V najbližších dňoch sa to zapracuje do návrhu pre rozpočet a môžeme povedať, že táto zmena, tento posunú 10% z 50, 50 e, na 60-40 výrazne ovplyvní e, naše manevrovacie priestory. V kontexte, dajme tomu, 60 miliónov eur, to nebude nejaký zásadný problém, e, aby sa to ošetrilo príslušnými pozmeňovacími návrhmi. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. Indrek Tarant. <coughs> Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, väčšina z otázok, ktoré ja som chcel položiť, už bola položená, takže ich nemusím, očakova- nemusím ich opakovať. Ale e, v prvom rade vám chcem poďakovať. Samozrejme, nebol by som e, členom skupiny zelených, keby som sa nestiažoval, že na klimatické politiky zatiaľ stále nie je dosť vyhradených dosť peňazí, ale cením si to, že ste šiastky v tejto oblasti zvýšili aspoň čiastočne. Ja chcem len navrhnúť k tomu Turecku. Čo myslíte, keby sme eh, vypracovali návrh pozmeneného rozpočtu pre radu a potom parlament by mohol navrhnúť iniciatívy komisie voči rade, ak to, mm, teda keď k tomu eh, oficiálne dojde. A potom otázka, mohli by ste poradiť eh, členom tohto výboru alebo povedať, aký je váš pocit, aká by bola najlepšia taktika z pohľadu, alebo teda zo strany parlamentu, aby rozpočet bol prepojený s návrhom ehm, väzročného finančného rámca. Raz v histórii sme to tak urobili, že sme ich prepojili. Teda čo, čo si myslíte vy, aká by mala byť naša taktika? Ehm, Pán komisár, E, pozmeňujúci návrh na rozpočet 2017 číslo 3 sme dnes schválili. Vychádza to z dohody s Tureckom a príslušné prostriedky na rok 2017 vo výške 500 miliónov eur e, sú tam zahrnuté. V najbližších hodinách vám to aj oficiálne predložíme. Isté, že vnímame súvislosť medzi VFR a, a rozpočtom na rok 2019. Vy ste v tomto skúsenejší už pri poslednom VFR tomu tak bolo, že rozpočtový rámec na roky 2014 a rozpočtový rámec 2014 až 2020 boli schválené v jednom balíku na jeseň 2013, boli vtedy spolu vyrokúvané a vtedajší predseda parlamentu Schulz zohrával veľmi významnú úlohu v rokovaniach. Uvidíme, ako to bude. Ja by som privítala, ak by rozpočet na rok 2019 eh, časovo bol odsúhlasený v, zhruba v novembri 2018, aby bolo všetkým jasné, aké budú eh, programové krytia na budúci rok. Čo sa týka viesročného finančného rámca, ak by sa to schválilo v marci budúceho roka, aj to by bolo prenosné a tým by to bolo nezávislé od rokovaní o rozpočte na rok jednotlivo, pretože pre farmárov, pre výskumníkov, pre regióny, pre mesta, obce, pre samozprávy, e, tí potrebujú poznať e, čo najskôr e, objemy programov, ktoré sú k dispozícii a preto nie je vhodné, aby sa to všetko omeškalo tak, ako tomu bolo aj v minulosti. Teda ja by som privítal, keby to bolo v novembri, tohto roka na, na budúcoročný rozpočet a marec budúceho roka e, BFR na ďalšie 10 ročie a potom tým pádom by e, komisia v maji budúceho roka mohla predložiť parlamentu návrh na rozpočet na rok 2020 a potom vy rozhodnete, či v oktobri alebo v novembri o tom budete rozhodovať a ho schváľovať, teda či už to bude robiť ďalší parlament. Možno by to stihla ešte táto komisia, ktorá bude do konca oktobra vo funkcii alebo či sa toho ujme už potom nová komisia. Ďakujeme, pán komisár. Teraz dám slovo Zikridovi Muršanovi, ktorý je spravodajcom eh, pre rozpočet 2018, aby sa vyjadril k opravnému návrhu rozpočtu číslo 3, čo sa týka nástroje na prijímanie sírskych utečencov v Turecku. Bude to stručné vyhlásenie, pretože máme naplánované stretnutie výbore pre rozpočet teraz, keď už vieme, že ste takí ochotní vždy prijať naše pozvanie. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Radi vás eh, znova vidíme na našom výbore. Ale len stručne z mojej strany, v prvom rade tento návrh pozmeňujúceho rozpočtu eh, obsahuje nástroj pre utečencov. Je to jedna z najdôležitejších vecí, o ktorej budeme hlasovať v priebehu tohto roka. A preto potrebujeme transparentnosť. Takže ja, to, ja tomu rozumiem tak, že Ehm, že návrh pozmeňujúceho rozpočtu bol schválený v kolégiu komisie dnes. A ak by ste nám vedeli, pán komisár, potvrdiť túto informáciu, to by bolo dobré. A po druhé, videli sme detailne, ako eh, bude financovaný nástroj pre utečencov pre Turecko pre rok 2019. Takže keby nám komisár mal povedať, ako navrhuje financovanie eh, na rok 2018, tak by sme mohli začať našu prácu tu v parlamente. Stanovisko parlamentu je známe. V prvom rade eh, chceme čerstvé zdroje, nové zdroje. Po druhé, a súhlasíme s pôvodným návrhom rozpočtu 1, 1, 1 miliarda z EÚ a 2 miliardy z členských štátov. A otázka na komisára je, čo e, spôsobilo, že ste zmenili názor v, pôvode s, v porovnaní s tým pôvodným návrhom, ktorý bol o mnoho výhodnejší z nášho pohľadu. Teda e, aj vzhľadom k tomu, že e, sa k tomu vyjadruje rada. Teda myslíte, že je to pod tlakom rady, alebo sú tu nejaké nové informácie, ktoré ov, ovplyvňujú alebo zmenili tento názor alebo toto stanovisko? A ďalšia vec e, sú termíny. My už od októbra e, sme pripravení rokovať o tomto nástroji pre Turecko, takže ak treba vyvinúť niekde tlak, či už na rade alebo inde, tak no určite v parlamente ten problém nie je, takže my sme ochotní pracovať rýchle, my vieme o potrebe e, predvydateľnosti v teréne, boli sme v Turecku, boli sme v Jordánsku, v Libanone, aj v Tunisku v priebehu dvoch rokov. A je to presne tak, ako hovoril pán komisár. Vzdelávanie potrebuje e, predvídateľnosť, ale tie sklzy tie, nie sú, tie nevznikajú v parlamente, ale v rade a my a e, môžeme, alebo nechcem, aby sme potom boli pod tlakom, e, že nám bude hovorené, že to musíme schváliť rýchlo, lebo už nie je čas, takže to je ďalšia otázka. Potom, otázka. Potom pán predseda, my spolu s kolegami v politických skupinách budeme musieť spracovať naše stanovisko k tomuto návrhu. Prosím o stručnú odpoveď. Ehm, ide tu o e, naozaj dôveryhodnosť rozpočtu na budúci rok, keďže sa tam vôbec neberie do úvahy nástroj na príjmanie sredských utečencov v Turecku. Pán komisár, nech sa páči. Pán predseda, pán poslanec, vy ste tu neboli, keď som o tom už hovoril, takže to zopakujem. Skutočne dnes tu máme pozmenujúci návrh 3, 14 a 18, ktoré sme odsúhlasili na komisii. A tento sa týk, tieto sa týkajú nástroja pre pomoc Turecku 14 a 18. Tam je to 550 e, miliónov eur, ktoré sú tam stanovené. A 500 miliónov budú teda doplňujúce prostriedky, čerstvé peniaze a 50 miliónov bude vyhradených z programu pre humanitárnu pomoc. Tento pozmenujúci návrh bude ešte predložený ďalšiemu spracovaniu aj na rade. Pozrite sa, ja sa tu vidím ako v podstate poštár. Ja nie som člen rady, ja som člen komisie, takže čo sa týka kritiky rady, tak myslím si, tam e, k tomu môžem podať len obmedzené veci. Ja sa vždy stretám s ministri, ministrami a ja hovorím im, že parlament e, nie celkom nesprávne kritizuje priebeh veci v súvislosti s tou druhou čiastkou pomoci pre Turecko. Už sa o tom hovorilo v rámci rokovania rozpočtu pre 2018. Máme si tu návrh z februára. Taktiež v maji sa tom diskutovalo na rade. No a dúfam, že Taliansko využije svoje rezervy. Dúfam, že dostane v blízkej dobe a rýchlo. No a potom budeme môcť mm, začať rokovať aj s parlamentom, ale rada kategoricky nebola ochotná dať 2 miliardy čerstvých peňazí. Sedem člen členských štátov, niektoré z nich veľké, napríklad Nemecko, Francúzsko a ďalšie, nás vyzvali, aby sme na jar všetko, všetky tie peniaze preradiť z iných programov. Zatiaľ, čo my sme žiadali o to, aby aspoň jedna miliarda boli čerstvé peniaze, o to sme chceli ako kompromis, ale či oni na to pristúpia, tak to je na vás. Ja tam s tým nemám v podstate čo robiť. A chcel by som vám povedať, že pre nás je dôležité len to, aby to bolo čo skoro rozhodnuté, aby to bolo čo najrychlejšie, to je v záujme ľudí, v záujme žiakov v Turecku. Bien. Týmto sme sa dostali na záver tejto prezentácie, tohto vypočutia, pán komisár. Mali ste odísť o 12.45, je 12.55, žiaľ nemohol som dať slovo všetkým kolegom, ktorí sa chceli vyjadriť, ešte ďalším môžem povedať e, na záver, že návrh rozpočtu na rok 2019 a tiež e, tretí opravný návrh rozpočtu e, na tento rok vám boli zaslané e-mailom. Všetci sa teda môžete oboznámiť s detailami, s podrobnosťami. Chceme, aby sa v marci podarilo uzavrieť budúceho roka rokovania o VFR 265 eh, miliard prostriedkov, eh, ktoré nie sú kryté. Nemyslíte si, pán komisár, že ak eh, k 1. januáru 2021 sa začnú spúšťať programy, naozaj si nemyslíte, že by komisia sa mala zamyslieť nad tým, ako sa splatia záväzky z predchádzajúceho obdobia a potom, ako sa okamžite začnú plniť záväzky aj na nové obdobie. Mohli by ste si možno v najbližších eh, týždňoch eh, uzrejmiť, ako zaistíte túto kontinuitu, ako sa všetko splatí, čo je ešte zvyšné eh, z predchádzajúcich rokov a ako zaistiť, aby neboli žiadne omeškania v platbách od 1. januára 2020. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli, pán komisár, najskôr medzi náš až potom komunikovať s tlačou. 4. júna je naša schôdza zrušená. Kolegové, viem, že ste veľmi sklamaní. Ďalšie stretnutie výboru prebehne 18. a potom ide aj 19. júna. Nikto sa už nehlási o slovo, ďalej týmto je schôdza odročená. Ďakujem všetkým za účasť.